týkajúci sa praktických aspektov organizácie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014. A týmto mu dávam slovo, aby e, nás informoval 4 minúty. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, napriek skutočnosti, že tento parlament e, bol priamo zvolený počas 35 rokov, ešte stále sme istým spôsobom novinkou. Máme výrazné legislatívne a rozpočtové právomoci a takisto právomoci kontroly. A my požívame takéto právomoci a teda aj ich radi využívame. Nás však obvinujú z toho, že nám chýba demokratická legitimita. Národné politické strany a parlamenty považujú za pomerne ťažké prispôsobiť sa etablovaniu sa parlamentu, ktorý je rivalom, ktorý funguje na federálnej úrovni. Média väčšinou sledujú dianie v národných parlamentoch, nie dianie v Európskom parlamente. Európske politické strany len sotva fungujú ako skutočné organizácie, ktoré by viedli kampaň volebnú. Kandidáti do tejto snemovne sú vyberaní a propagovaní stranami na národnej úrovni a nie na európskej úrovni. Nie je teda prekvapením, že za takýchto okolností zistujeme, že volebná účasť do, volieb do, parla- do Európskeho parlamentu výrazne klesá, čo vedie mnohých k tvrdeniu, že tento veľký experiment, pokiaľ ide o nadnárodný respektíve postnárodnú, pokiaľ nadnárodnú, respektíve postnárodnú demokraciu, zlyháva. Ten experiment sa nepodaril. Dokážeme teda zabezpečiť, aby voľby v roku 2014 boli lepšou skúsenosťou pre hlasujúcich a pre médiá. Myslím si, že výbor súhlasí so mnou, že sa to môže podariť tým, že posilníme úlohu, ktorú zohrávajú európske politické strany. Tým, že si vyberieme tých najlepších, ktorí budú e, stáť na tých platformách jednotlivých strán a ktorí budú propagovať tie vyhlásenia jednotlivých strán, keď budú vstupovať do volebného boja. Tou súťažou na európskej úrovni, pokiaľ ide o jednotlivé e, myšlienky, idei, ktoré sa potom pretavia do volebných ziskov a tým, že budú šíriť tú politiku na úrovni jednotlivých strán, ktorú máme vnútri tejto snemovni a budú ju šíriť na verejnosť všeobecnú. Tým, že budú prezentovať tie skutočné voľby, pokiaľ ide o zloženie ďalšej komisie, pokiaľ ide o rýchlosť a štýl integrácie, pokiaľ ide o investičné programy EÚ a pokiaľ ide o európsku pozíciu e, v medzinárodných záležitostiach Takýmto spôsobom nový parlament, ako aj e, nový predseda komisie, ktorého zvolíme absolútnou väčšinou tejto snemovni v júli budúceho roku, budú skutočne disponovať e, takým politickým demokratickým mandátom. Ďakujem pekne. berúc do úvahy čas, ktorý máme k dispozícii, nebudeme eh, teraz eh, uplatňovať postup modrej karty, pretože v opačnom prípade by sme nedokázali eh, túto rozpravu uzavrieť. Ďakujeme pekne, pán Dav, za prezentáciu. A teraz dám slovo hneď pani Redingovej, podpredsedničke komisie, aby zareagovala v mene komisie k tomu, čo povedal pán spravodajca. Nech sa páči. E, ďakujem pekne, pán predseda. Rada by som sa poďakovala e, ctenému poslancovi Andrew Duffovi za e, nielen jeho prezentáciu alebo dnešné vystúpenie, ale za jeho pôsobenie počas predchádzajúcich rokov a jeho snahu vytvoriť skutočný európsky priestor. Andrew Duff má úplnú pravdu, že účasť voličov na európskych voľbách neustále klesá z úrovne 62% e, v roku 1979 na 43% e, v roku 2009. Ale sme svedkami, že sa to deje nielen e, v európskych voľbách. Deje sa to rovnakým spôsobom aj v národných a regionálnych voľbách. Som preto presvedčená, že keď začíname uvažovať o tom, ako zlepšiť tie ukazovatele účasti na európskych voľbách, že budeme musieť zároveň zlepšovať aj účasť e, na voľbách na národnej ako aj regionálnej úrovni. Komisia sa neustále snaží podporovať politickú participáciu a zlepšovať povedomie občanov o ich právach v EU. Spomente si na prvú správu o občanoch e, v roku 2010, kde bolo 25 veľmi konkrétnych návrhov, ktoré boli v tom čase predložené. Dobrou správou je, že tých 25 návrhov bolo realizovaných, respektíve sú v súčasnosti v procese implementácie. Druhá správa o občianstve z mája 2013 bilancuje mnohé návrhy, ktoré sme dostali od samotných občanov. Či už ide o dialógy ktoré vedieme na úrovni jednotlivých členských štátov, či už ide o konzultácie, ktoré sme realizovali formou, prostredníctvom internetu, či už ide o to, že sme e, spravili taký výťah z toho najpodstatnejšieho, z tých viac ako milión požiadaviek, alebo teda žiadostí, ktoré smerujú na EÚ každoročne. A opäť e, sme predložili návrhy, konkrétne 12 návrhov, ktoré majú byť ukončené pred e, uplynutím mandátu tohto parlamentu. E, jedným e, z návrhov je aj posilniť e, povedomie občanov, pokiaľ ide o ich volebné práva, hlavne pre tých prvovoličov komisia vypracuje po tom, čo uplynie rok európskeho občianstva a po tom, čo absorbujeme všetky skúsenosti z tohto roku, tá komisia vypracuje takú príručku, kde budú predstavené najdôležitejšie práva európskych občanov takým jednoznačným aj zrozumiteľným jazykom. Okrem toho sa budeme snažiť posilniť európsky verejný priestor. Čo sme sa dozvedeli z eurobarometrov, z týchto prieskumov? Napríklad 8 z 10 občanov e, sa vyjadrilo, že by boli viac motivovaní ísť k urnám, keby vedeli viac o EÚ, o fungovaní. Často je to ten deficit, tá neznalosť o tých možnostiach, o tých právach a čo vlastne táto snemovňa robí pre európskych občanov. Naozaj som bola neuveriteľne udivená e, v rámci dialogov, ktoré som viedla s občanmi o tej miere neznalosti e, občanov, pokiaľ ide o tie účinky a právomoci, e, ktoré parlament má. Ďalšie výskumy, teda ďalšie prieskumy Eurobarometru ukazujú, že 70 občanov sa domnieva, že keby vedeli viac o svojich národných stranách a o ich e, politickej afinite, pokiaľ ide o e, tú európsku úroveň, že by to veľmi pomohlo. A 6 desiatich sa vyjadrilo, že kandidáti z jednotlivých strán na e, komisára, že by sa to, tá, tie voľby diali v jeden deň, že aj to by napomohlo väčšej volebnej účasti. 12. marca e, komisia e, vydala odporúčania na národné e, politické strany a takisto aj na členské štáty, aby zvýšili demokratické, transparentné a efektívne realizovanie európskych volieb. A my sa plne stotožňujeme, pokiaľ ide o naše návrhy, s tým, čo pred chvíľočkou prezentoval Andrew Duff. Preto by som sa chcela poďakovať parlamentu a jeho spravodajcovi za to, že rieši všetky tieto záležitosti a že reflektuje aj e, návrhy e, v našom odporúčaní. Vo väčšine návrhov sa stretávame a hlavne s tým styčným hlavným bodom je vôľa posilniť e, legitimitu rozhodovacieho procesu na úrovni EÚ a približenia tohto systému k občanom. Správa poukazuje na potrebu E, volebnej kampane vychádzajúcej e, z platformiem európskych strán a programov jednotlivých strán na európskej úrovni. E, myslím si, že toto je veľmi dôležité a že to vyšle pozitívny signál na občanov po celej EÚ. Občania by mali vedieť, za čo hlasujú a malo by to byť naozaj veľmi transparentné a takisto by mali vedieť, kde sa budú v tomto parlamente nachádzať nimi volení kandidáti a aký program budú hájiť. Tam mierí aj návrh komisie, pokiaľ ide o posilnenie efektívnosti a účinnosti európskych politických strán, pretože takýto návrh by európskym politickým stranám dal väčšiu viditeľnosť a umožnil by im fungovať naprieč EÚ tým, že by získali taký nefalšovaný skutočný európsky štátu do postavenie Myslím si, že aj toto bude veľmi dôležité a viem, že sa môžem spolahnuť na Európsky parlament, že e, budeme fungovať ruka v ruke, tak aby sme dosiahli tie spoločné ciele. Ďakujem pani Redingovej. A teraz máme okruh rečníkov, ktorí vystúpia za svoje parlamentné skupiny. Najskôr pán Šepflin v mene Európskej ľudovej strany. Uh, uh, ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka. Uh, blahoželám pánovi Dafovi. Myslím si, že práca tejto konkrétnej veci bola veľmi vynikajúca, naozaj vynikajúca. O čo ide v tejto správe? Ide o to, aby sme sa ubezpečili, že voľby budúci rok prebehnú čo najúspešnejšie. Zároveň správa chce zabezpečiť, že e, do tej miery, ako to bude možné, to budú skutočne európske voľby, pričom zdôrazňujem slovo európske. Vieme z minulosti, že národné záležitosti e, väčšinou zabrania tomu, aby tam bol ten európsky rozmer, v dôsledku čoho je menej ako uspokojivá aj účasť volebná a Väčšinou tí, ktorí sa zúčastňujú volie e, do Európskeho parlamentu, vyjadrujú tým istý spôsob protesta proti tomu, čo sa deje. E, vieme, že to je nesprávna interpretácia situácie, ale e, tým voličom je situácia menej jasná. Na to, aby sme to napravili, tak treba vychádzať z predpokladu, že strany na európskej úrovni budú zohrávať silnejšiu úlohu, pokiaľ ide o európske voľby a čo je podstatné, budú nominovať kandidátov na predsedov komisie logika je, že tým pádom ďalší predseda komisie bude mať väčšiu legitimitu a bude sa aj výraznejším spôsobom zodpovedať pred európskymi občanmi. Tento krok ďalej znamená, že kampaň na úrovni EÚ by mala e, prebiehať tak, aby sme maximalizovali povedomie európskych občanov, že politika v súčasnosti presahuje národné hranice. Ide hlavne o to, že počas e, rokov veľká časť právomoci sa presunula z členských štátov Európskej únie pokiaľ ide o rôzne veci, pokiaľ ide o vzájomnú závislosť štátov Európskej únie, pokiaľ ide o rôzne funkcie v tomto procese, je nevyhnutné, aby e, právomoc Európskej únie bola plne legitímna na tej úrovni, na ktorej e, je vykonávaná a síce na európskej úrovni. Budúcoročné voľby by mali byť kľúčovým krokom týmto smerom. E, Ďakujem, pán Šepflin. A teraz na dve minúty pán Roberto Gualtieri za socialistov. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. E, zavedenie priamých volieb do Európskeho parlamentu a získanie nových kompetencií a prerogatív Európskeho parlamentu. E, vďaka tomu sa Európska Únia vybavila dvojitou e, legitimitou voči občanov. Lisabonská zmluva vyžaduje, že aby sme mohli plniť úplne svoje ciele, potrebujeme vytvoriť skutočný európsky verejný priestor. Naše náš návrh uznesenia navrhuje isté e, praktické riešenia, ktoré nie sú ani ústavné, ani legislatívne, ale ak budú vzaté do úvahy, tak sa posilní európsky charakter volieb roku 2014. A my by sme sa mali sústrediť na tie hlavné inovácie. Európske politické strany navrhnú hlavných kandidátov na predsedníctvo E, Európskej komisie. To je niečo veľmi dôležité, čo zmení pomer síl medzi e, Európskou komisiou a parlamentom. A je dôležité, aby to, túto myšlienku si osvojila aj komisia. Niektorí sú skeptickí, ako pani Merkelová. Ja by som však rád pripomenul, že e, zmluva hovorí, že predseda komisie je zvolený parlamentom a že to nie je iba výsledok volieb, ale že musí byť dezignovaný po adekvátnych konzultáciách. Takže Európsky parlament musí zvoliť svojho predsedu, lebo inak sa tam hovorí len o členoch Európskej rady, ktorí, nie, ktorí sú súčasťou a netreba e, to, túto záležitosť ďalej konzultovať. Ja myslím si, že na budúci rok e, európske strany si vyberú takisto šéfa komisie. Hlasovací proces by mal teda viesť k tomu, aby sa vytvoril európsky verejný občianský priestor, ktorý by e, e, vyvolával v občanoch záujem o tieto záležitosti. E, nasledujúce voľby by sa mali stať akýmsi obratom pri vytváraní Európy, ktorá by mala byť schopná čeliť výzvam 21. storočia Ďakujem, Roberto. A Ďakujem za slovo. Nadchádzajúce európske voľby sa budú konať koncom maja 2014. Vzhľadom na krízovú situáciu v Európe očakávame nižšiu volebnú účasť a očakávame eh, vyššiu rezonáciu antieurópsky orientovaných strán. A zajtra práve budeme hlasovať o celom rade opatrení ktoré by mali pomôcť volebnej účasti. Treba viac zviditeľniť e, tie, e, tie voľby a e, treba sa zviditeľniť v očiach voličov a s tým, že jednotliví kandidáti budú označení svojou politickou stranou, ale aj orientáciou, čiže liberáli budú liberáli napríklad budú aj zviditeľnení tým, že bude uvedená strana ALDE. Po druhé, po politických stranách včas bude menovaný kandidát na e, pozíciu predsedu komisie a potom celoeurópsky môže rozbehnúť volebnú kampaň e, ktorá bude mať e, európsky rozmer a v zmysle Lisabonskej zmluvy bude Európsky parlament priamo voliť predsedu komisie. Po tretie, tým, že politické strany budú nominovať viac žien a teda aj e, ženská problematika sa viac odraží, odrazí v európskej politike. Chceme sa opätovne poďakovať správadajcovi Andrew Duffovi za obrovské úsilie, e, ktoré na to vynaložil a žiaľ tie e, nadnárodné zoznamy, tak ako mali byť, napokon sa nepodarilo dosiahnuť. A teraz dáme e, slovo zástupcovi zelených, pani Belie. Ďakujem, pán predseda, drahí kolegovia, chcem sa poďakovať spravodajcovi za jeho prácu. Rok 2014 bude znamenať prvé voľby po Lisabonskej zmluvy, e, ktorá navýšila právomoci parlamentu ale kríza dôvery v politikov a v európske inštitúcie nás vedie k tomu, aby sme opätovne vrátili zmysel a záujem občanov e, pri e, vytváraní Európskeho parlamentu. Je dôležité zvýšiť transparentnosť, posilniť demokratický rozmer týchto volieb. Keď by sme mali vyzvať e, politické strany, aby skutočne prezentovali reálny európsky program a aby navrhli kandidátov do Európskej komisie čo najskôr my musíme demokratizovať a politizovať európske inštitúcie a posilniť fungovanie Európy e, za podpory občanov. Voľby roku 2014 e, by mali byť e, vo, priame voľby našich občanov. Mali by vytvoriť program pre Európu, ktorý by bol prednesený v debate, ktorá by bola vysielaná v, v celej Európe a my by sme mali žiadať o striktné rešpektovanie paritného zastúpenia žien vo všetkých politických stranách. Eko, európsky ekológovia sa už rozhodli a oznámia to svoje, svojich kandidátov na jeseň tohto roku. Európsky parlament by mal prekonať národné egoizmy, a mal by byť čo najbližšie k svojim občanom, lebo od nás bude zá, závisieť, ktoré z, zo súrovín e, v správe Andrew Dufa preberieme, aby sme mali politickejšiu a demokratickejšiu Európu. Ďakujem Sandrin a v mene konzervatívcov a reformistov 1,5 minúty pani De Martini. Vážený pán DAF e, je veľmi príjemné mm, zrevidovať e, pravidla pre európske voľby, ale problém je iný. Tento model jednoducho prepadol. Nebude to znamenať viac výhod pre občanov, veď väčšina občanov e, za, od posledných volieb zažila prepad svojej životnej úrovni, takže budúcoročné voľby budú tou najdôležitejšou skúškou v histórii EÚ. Roberto Benini komik bude zastupovať moju krajinu e, na oslavách 150. výročia e, zjednotenia mojej krajiny a on videl a načrtol obraz Talianska, ktoré, chudobného, ktoré si chodili požičiavať peniaze. To je nedôstojná reprezentácia a prezentácia našej krajiny. Nikto by nemal E, naťahovať ruky k iným, aby si žiadal peniaze, ale pozrieme sa Taliani, Gréci, Španieli a ďalší, e, ktorí hrozí doslova zruinovanie, pretože Európska únia doteraz bránila len a chránila len banky. Taliansko teraz platí, pretože občania v európskych voľbách sa rozhodnú, že či e, chcú E, aby sa pokračovalo v takejto politike, alebo povedia stop. A zreformujme Európu, ale tak, aby po budúcich voľbách sa stala Európou ľudu a nie Európou bank. Ďakujem pani Martini. A za teraz za Európu slobody a demokracie, pán Aňo. Well, myslím si, že to pôjde dosť dobre. E, ja som pôvodne myslel, že dostanem len 60 sekúnd. A opäť tu je možnosť e, zboriť demokraciu v Spojenom kráľovstve. Ak chcete mať loga týchto paneurópskych skupín na hlasovacie lístky budúci rok, môžete tak urobiť. Ale čo to spôsobí? Zmetok. Zmetok u, u voličov. E, v Spojenom kráľovstve nikto nepočul o AECR to je európsky názov pre stranu, ktorá sa predtým nazývala konzervatívci. Použitím takýchto čudných názvov sa vlastne peniaze britských poplatníkov použijú na takéto nezmysly. A e, ďalej sa bude, bude, budeme menovať predsedu e, komisie. No a určite tam budú osoby, ktoré budú úplne neznáme britským voličom. Jedine, ak by sa e, ten nominant volal Tony Blair ale zrejme žiadna skutočná britská politická strana by e, vítala takéto podkopávanie nášho politického systému. E, Snažite sa e, presadzovať takýto európsky koncept, ktorý je v prudkom rozpore s britskými princípmi. Un medio. Ďakujem a teraz jeden aj pol minúty Nicole Sinclair v mene nezaradených. Ďakujem za slovo. Tieto voľby E, rad za radom zaznamenali nižšiu volebnú účasť a voliči e, sa zaujímajú o národné záležitosti, takže váš plán federálnej Európy dnes si nezískava verejnú podporu. Dokonca aj keď sa e, pozriete na jednotlivé referenda, tie vždy vyšli zle a z toho vyplýva, že vôbec nedbáte o to, čo si myslia voliči. Počuli ste veľa kritiky veci týkajúce sa tých log politických strán, pán Treba si uvedomiť, že ľudia to nechcú. No a takisto pristúpenie, e, pristúpenie k jednotnej mene bolo, bolo schválené týmto parlamentom. Napriek tomu, že boli dve správy, ktoré potvrdzovali, že Európania to nechcú. Hovoríte vo vašej správe, že e, občania sú priamo zastúpení na európskej úrovni v EP ale e, že vraj sú zastúpení tými, ktorí, ktorých si vybrali hlasovaním, ale stal sa, že demokratické zastúpenie občanov ako by vám nestačilo, ale to, čo vy chcete, pán Daf, je, aby občania boli zastúpené osobami, ktoré zdieľajú vaše chápanie federálnej Európy. Ale O to vy nedbáte. My potrebujeme referendum týkajúce sa nášho členstva v EÚ a to chcú občania Spojeného kráľovstva. E, Ďakujem pani Sinclair. Vašim vystúpením skončil okruh rečníkov za politické skupiny a teraz prejdeme k zoznamu tých kolegov, ktorí vystúpia individuálne. Najskôr dve minúty kolega Trakovsky. Ďakujem, vážený pán predseda. Ďakujem slovo. E, e, tie európske e, voľby nás môžu naplňať obávami. Volebná účasť je nízka ekonomická situácia, to ešte zhoršuje a je spochybňovaná aj legitimita. Občania nemajú pocit, že sú dostatočne informovaní o európskej integrácii a že majú jasno v tom, akú politickú orientáciu majú európske inštitúcie. Povedali sme si, že to chceme zmeniť, europeizovať voľby. Preto európske politické strany sú vyzvané k tomu, aby nominovali kandidátov na predsedu komisiu a tí budú realizovať európsku volebnú kampaň. Nech už vyhrá ktokoľvek, na základe Lisabonskej zmluvy e, tá osoba bude viesť komisiu na základe jednoznačného politického mandátu. Poprvýkrát bude e, smer Európskej komisie sa odvíjať od hlasu občanov. Asi občania eh, ocenia tento rozdiel a čo je dôležité, eh, tak takouto diskusiou dokážeme eh, skutočne tlmočiť jednotné posolstvo. Dokážeme ich zmobilizovať, dokonca ich zmobilizujeme aj v Spojenom kráľovstve. V EP sa príjmajú rozhodnutia, ktoré sa týkajú problémov, ktoré majú naši občania v každodennej praxi. Väčšina národných parlamentov 50 svojho času len prekladajú to, čo bolo dohodnuté na úrovni EP a zapracovávajú to do svojej národnej legislatívy. Pokiaľ sa nám podarí tento, toto jednotné posolstvo vyslať, tak potom tie európske voľby e, budú viac ležať na srdci európskych občanov. Chcem sa poďakovať komisii Andrew Duffovi a Rôzne kritiky sú adresované pánovi Dafovi, ale určite nedá sa obviňovať z toho, že by bol predpojatý. Ďakujem a teraz 1,5 minúty. Pani Silvegiom ďakujem a Andriu Dafovi za túto prácu a chcem povedať, že výzvy, ktoré spomína, sú veľmi početné, medzi nimi boj proti volebnej neúčasti rekordnej a to skutočne je znakom záujmu európskych občanov o Európu, lebo európske občania majú pocit, že európske rozhodnutia im unikajú a navyše sú konfrontovaní s ekonomickou krízou a zložitou sociálnou situáciou. Je potrebné obnoviť európsku demokraciu a lepšie do nej zapojiť občanov. A ako reagovať na tieto výzvy, napríklad lepšie občanov informovať, vyzývať ich k voľbám v jednotlivých členských štátoch a takisto um, zapísať sa do voličských zoznamov a ďalej uh, poča- počas uh, volebných kampaní zdôrazňovať európsky rozmer politických skupín. A na druhej strane je lepší, je dôležité, aby sme lepšie anticipovali, kto bude predsedom Európskej komisie. A na záver ešte chcem povedať dve veci. V súčasnosti ľutujem, že to sú iba odporúčania. Uvidíme, ako to bude v budúcnosti a myslím si, že kľúčovou je teraz politická debata, skutočná politická debata a skutočná volebná kampaň, ktorá osloví občanov. Ďakujem Silvi. A teraz jeden aj pol minúty Dimitar Stojanov. Председателю, благодаря и на вас, Благодаря ви за смирението и за това, че najnakraja razbrahte, či... Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán Dav. E, konečne sme vlastne všetci pochopili, že tie snahy z úrovne Európskeho parlamentu vedú k tej federalizácii, federálnemu kongresu pardon, prepačte, e, začiatok vášho vystúpenia nám unikol, nemali sme tlmočenie. Mohli by ste, prosím, ešte raz zopakovať vaše vystúpenie od začiatku, aby sme si ho mohli náležite vypočuť aj s tlmočením. Nech sa páči, dávam vám slovo. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на господин... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj pánovi Dafovi za e, tú pokoru, ktorá je badateľná v vašej správe. Konečne ste pochopili, e, že to, čo ste sa snažili celé časy, e, celý ten čas, celé tie roky, že nejaká federalizácia neprebiehne. Tie národné síly, ktoré ja zastupujem, naozaj vnímajú takýto váš počin. Ako ste poznamenali, tak tá volebná účasť eh, výrazne klesá. V niektorých krajinách je dokonca na úrovni 11 v tých členských krajinách, ktoré pristupovali v roku 2004. Prečo si myslíte, že môžete zavádzať európskych občanov? Raz do roka realizujete nejaké verejné rozpravy eh, s politikmi európskymi, eh, umiestnite logá na volebné listočky, ktoré nikdy nevideli voliči a snažíte sa týmto uspieť. Prečo si myslíte, že takýmto spôsobom dokážete, dokážete legitimizovať európsku byrokraciu? Európsky voliči sa vo ich neúčasti nie je ten, že by e, nevedeli, kto pôjde do komisie. Dôvodom je, že vidia, že neustále sú bombardovaní právnymi úpravami, ktorí ktoré im bránia v slobodnom a nerušenom živote. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz na dve minúty dávam slovo pánovi Kazinimu, predsedovi eh, výboru pre ústavné záležitosti parlamentu. Nech sa páči, dávam ti slovo, Paolo. Ďakujem, vážený pán predseda. Nechcem opakovať to, čo už bola povedané, eh, pokiaľ ide o pána Dafa. Chcem mu poďakovať za jeho správu, ale chcem predniesť niekoľko pripomienok, pokiaľ ide o európsku integráciu. Európán sa musí čiť Italianom, Francúzom, Španielom a navyše musí byť hrdý na Európu a na preto sú voľby veľmi dôležité. V tomto zmysle sa už niekoľkokrát zdôraznila hodnota toho, že strany by mali mať európsky logotyp a predseda komisie by mal byť menovaný potom. Ale je dôležité, aby sme si stanovili istý dátum, istý termín e, pre voľby v tej istej krajine a aby výsledky takisto boli viditeľné. To takisto by zvýšilo ten pocit e, prináležania do Európy. Ďalej je dôležité zamyslieť sa nad tým, že či naozaj oddialenie alebo e, skoršia, skoršia realizácia volieb zabezpečí väčšie európske uvedomenie a väčšiu ľudovú zvrchovanosť. Uvidíme hneď, že či budeme aplikovať to, čo navrhuje správa DAF. Ak sa na výsledky pozrieme takto, tak musím povedať, že treba ich brať do úvahy. E, veľa sa tu hovorilo o národnej zvrchovanosti európskej, národných parlamentoch, Európskom parlamente, ale zvrchovanosť patrí ľudu. A voľby by mali umožniť ľudu, aby vyjadril svoju zvrchovanosť a indikoval aj svoju prináležitosť Európe. A teraz pani Zita Gurmaj. Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia. Všetci sme si vedomi, o koľko veľa ide v nadchádzajúcich eurovoľbách. Jedna z významných víziev bude zabezpečiť skutočnú nefalšovanú európsku diskusiu. Možno nad tým súhla- s tým súhlasíme politicky, ale určite súhlasíme s tým, že tá kampaň do Eurovolieb musí jasne pomenovať tie výzvy, pred ktorými Európa stojí a musí prezentovať nejaké alternatívy. Takisto je nevyhnutné posilniť transparentnosť a demokratickú legitimitu Európskej únie, ktorá utrpela e, zo spôsobu, ako bola riešená kríza doposiaľ. Poslanci Európskeho parlamentu zohrávajú podstatnú úlohu, nakoľko Európskemu parlamentu boli poskytnuté rozšírené právomoci e, Lisabonskou zmluvou tým, že budeme menovaní spoloční kandidáti pre Európsku komisiu, to pomôže obhájiť rozdielne politické programy. Nemôžeme nejakým spôsobom nominovať kandidátov do tých podstatných eh, pozícií bez toho, aby bol ten eh, proces podporený aj na úrovni národných štátov, preto eh, vidím tie argumenty pána Dafa a naozaj dúfam, že členské štáty pristúpia k tým patričným krokom, aby posilnili demokratický život Európskej únie. Dovolte mi naviac zdôrazniť dôležitosť nominovať kandidátov, ktorí budú zastupovať európsku spoločnosť tej rozmanitosti. Je aby tam boli mladé ženy, mladí ľudia a ľudia z e, menšín, tak, ktorí sa budú uchádzať o miesta na kandidátke. Pokiaľ ide o ženy, tak ešte sme ďaleko od parity. Je nevyhnutné, aby sme to zabezpečili. To otázka demokracie. E, Európsky parlament musí viesť príkladom, pokiaľ ide o rodovú rovnosť. A ako tieňová spravodajkynia politických strán, tak ja podporujem, drahá Vivian Redingová, to, aby sme mali štatút pre politické strany. Dúfam, že litovskému predsedníctvu sa to podarí a mne tu chýbajú, pretože je to podstatná diskusia, rozpráva. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani Gurma. Ja posledným rečníkom v tomto e, okruhu je pán Paolo Ranžel, dve minúty na vystúpenie. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda. Chcel by som začať tým, že v prvom rade som veľmi spokojný, že e, kolega Andrew Duff dokázal e, e, dospieť k tomuto výsledku, ale musím povedať jednu vec, a to hovorím kolegovi Duffovi, Gualtierimu, že bolo potrebné vyvíjať veľký tlak, aby sme dospeli a sem bolo potrebné vniesť pozmenujúce návrhy, aby sme sa dostali až sem. Takže ja som naozaj spokojný pretože to bolo veľké úsilie a dokonca, dokonca sme dos, sa nám podarilo robiť niečo, čo si mnohí mysleli, že to bude až po roku 1914, 2014. Pardon. A myslím si, že je to veľmi dôležité, že sme tomu verili a nemali sme strach predložiť to pred voľbami a chcem ešte spomenúť ďalšie aspekty, napríklad nemá žiadny význam myšlienka občania, nepoznajú e, jednotlivé európske strany a keď, keď ich s nimi neoboznámime, tak nikdy ich nebudú e, poznať. Tak my musíme prijať prvé opatrenie, zviditeľniť sa a keď takéto opatrenia nepríjmeme tak, a keď nezeuropeizujeme európske voľby, aby boli autenticky európskymi, tak občania si nikdy nebudú uvedomovať túto realitu. A e, ďalej veľmi kontroverznou je indikácia voľby predsedu komisie, pretože e, to sa robí právnou politikou a nie právnou dynamikou, lebo len tak dosiahneme skutočnú európsku debatu a skutočný európsky dialog. A preto bolo potrebné toľké úsilie a chcem sa všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili, poďakovať. A teraz e, budeme mať e, vystúpenie, spontánne vystúpenia, nemáme veľa rečníkov. Najskôr dám slovo kolegovi Markovi Tarabelovi, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda. Pani De Martini, nie som si istý, že pán Roberto Benini dal zlý obraz o Taliansku. Vy ste boli riadení predsedom rady, ktorý riešil svoje osobné rady a bolo to tam všetko prepojené s mocou. Takýto obraz máme o Taliansku. Ja skutočne vrúcne vítam a ďakujem Andrew Duffovi za jeho správu, lebo on prináša také riešenia, ktoré najviac potrebujeme. Čo prináša Európa občanov, naši priatelia sú tu a vlastne ma, proti môžu byť len euroskeptici, pán Farič, ktorý jasne ho, hovorí, že e, tento parlament nemá zmysel a títo ľudia nebudú mať už žiadny kredit, keď e, budeme mať takýto program a práve vďaka vašim návrhom sa nám možno podarí presvedčiť viac občanov, aby hlasovali za Európu. Teraz e, prerušený rečník, pán Hafner. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ďakujem pekne, pán predseda. Demokracia musí platiť pre všetky politické oblasti. Občania nie sú len objektami, ale sú subjektami všetkých politických rozhodnutí. A to musia zažívať na vlastnej koži občania a musia to priamo zažívať práve, práve v Európe. Ako je to v súčasnosti? Keď máme eurovoľby, tak mnohé strany vôbec nehovoria o európskych témach, ale hovoria o národných záujmoch a ako náhle uplynú voľby, tak potom sa zrazu objaví predseda komisie, ktorý nikdy nebol predložený ako kandidát, ale ktorý bol jednoducho vybraný z klobúka v kuloároch. Takto nemôžeme posilniť participáciu občanov, skôr tak posilníme ich frustráciu. Preto vyslovene podporujem návrh, aby v budúcnosti politické strany pred voľbami vyhlásili, kto je ich kandidát, kandidátka pre, na post predsedu komisie, aby Naozaj to bolo tak, že aj následne budú kandidovať len tí, ktorí tam boli predtým ohlásení a ktorí potom budú volení na úrovni parlamentu. Campbell Bannerman. Thank you, Mr. President. I know Mr. Ja viem, že pán Duff je veľmi priamy a veľmi úprimný. On je archfederalista a podporuje myšlienku európskeho superštátu. 5 miliónov obyvateľov východného Anglicka sa s tým absolútne nestiutožňujú a Libdem nepodporuje e, takúto e, takúto orientáciu, ale táto správa je nehorázna aj v federalistickom rozmere. Jednoducho majú európske politické strany sa zúčastňovať v rámci britských volieb so svojimi logami a majú mať aj vyčlenený vysielací čas. EPP e, už e, zozbierava 5 miliónov libier, ktoré chce použiť na tento volebný účel. Takisto politické strany majú nominovať kandidáta na predsedu komisie, nový Boroso. Baroso, to je skutočne je e, veľmi nežiaducí krok pokrok a musíme mu zabrániť. Teraz João Ferreira. Ďakujem, vážený pán predseda. Pripravuje sa operácia mystifikácie, ktorá sa pokúsi premeniť budúce európske voľby na niečo, čím nie sú ani nemôžu byť Politickým cieľom je odvrátiť pozornosť od hlavnej otázky týchto volieb, hovoriť o dopade európskych politik na konkrétnu situáciu každej krajiny, každého národa, vyhodnotiť situáciu každej strany na obrane alebo odmietnutí tejto politiky. Zodpovedný za E, politickú recesiu, nezamestnanosť, chudu, chudobu, chcú jednoducho újsť pred zodpovednosťou a premeniť budúce voľby na niečo iné. E, premeniť ich na akési voľby. E, mnohé európske strany sú vzdialené od občanov a od ich reality a chcú zlegitimovať a využívať národné inštitúcie ako svoje nástroje. E, skon, skončil sa jeho rečnícky čas. A na záver pani Dajane Dot. Ďakujem za slovo. E, pán Dav, vy ste aspoň dôsledný pri presadzovaní svojej federalistickej agendy e, v tomto behu, a to dokonca proti vôli britského národa. Už dva, trikrát som sa vyjadrila k obdobným správam, ktorých ste boli autorom. Jeden kolega dnes popoludní konštatoval, že tieto odporúčania by mali vyniesť nový život do európskej demokracie. Ja som toho názoru, že jedine to vdýchne nový život do európskej demokracie, európskej diskusii v Spojenom kráľovstve je referendum. Referendum ohľadom pozície e, Spojeného kráľovstva v EÚ. Vy, a vaša strana odmieta túto možnosť e, národu e, Spojeného kráľovstva, ale bude sa o tom hlasovať v parlamente v Spojenom kráľovstve v piatok. Máte im dať túto možnosť. Rečnička bola useknutá. Prerušené a teraz pán Januš. ja Ja sa chcem poďakovať, ale Myslím si, že tu už zaznelo veľa hlasov celkom správne a tie chcem podporiť. Na začiatku volebnej kampane do parlamentu by sme mali predstaviť kandidátov na post predsedu Európskej komisie. Potom by bola väčšia šanca, že sa bude diskutovať o problémoch celej únie a nielen o tom, že sa vnútroštátne spory dostanú na európske javisko. Ale všeobecný postoj je taký, že to je stanovisko parlamentu a my musíme zohľadniť aj stanovisko členských štátov a konkrétne premiérov týchto členských štátov a vlád. A chcem sa spýtať vás, pani e, komisárka, pretože vy ste sa k tomu vyjadrili pozitívne. Aké je skutočné stanovisko jednotlivých vlád, aby to nedopadlo tak, že my tu niečo schválime, budeme to považovať za správne a potom nám to na vládnej úrovni zablokujú. A na záver ešte dáme slovo pani Vivian Reding, podpredsedničke komisie, aby reagovala na všetky vystúpenia, ktoré tu odzneli. Vážený pán predsedajúci, chcem sa poďakovať parlamentu za túto správu. Predovšetkým e, poďakovanie zaslahuje spravodajca za vynikajúci kus práce, ktorý odviedol so svojím tímom v gestčnom výbore. Táto správa spolu s odporúčaniami komisie sa uberá jednotným smerem. To znamená, je tu snaha pozdvihnúť volebnú účasť voličov v európskych voľbách a a to si vyžiada spoločné úsilie zo strany e, európskych aj národných politických strán, aj úsilie členských štátov. Všetko, čo e, bude môcť komisia urobiť, aby tomu napomohla, aj urobiť. Ďakujem pekne. No a na záver má slovo pán spravodajca Andrew Duff. E, Objavilo sa tu viacero e, špekulatívnych názorov. E, odzneli z pravej časti sály a títo rečníci e, prezentovali, aký mám úmysel. Chcem mať silný, pluralistický parlament, kde národniari aj federalisti sú zastúpení spravodlivým spôsobom, ktorý vzýšiel z demokratických volieb sú aj také špekulácia, že finančná a ekonomická kríza ešte viac zniží e, mieru volebnej účasti. Ja si to nemyslím. Pokiaľ ja by som bol štátom, ktorý je e, v područí programu e, Trojky, o to viac by som sa snažil hlasovať, vložiť môj hlasovací lístok do urny, aby som situáciu zmenil a žiadal by som ako volič, aby mnou zvolená politická strana urobila niečo e, preto, aby sme sa vymanili z tej e, e, pretrvávajúcej krízy. Viacerí z vás konštatovali, že nie je to jednoduché a nebude to ani pre, priamočiare pre politické strany nájsť hodných kandidátov na post predsedu komisie. Veď to bude poprvýkrát, bude to experiment a e, tieto politické, strany, a politické strany sa budú musieť postaviť takejto výzve už svojim špecifickým spôsobom. Už v primárkach e, sa objavia nové prvky, ale tento experiment bude mať transformačný dopad na kvalitu volebnej kampane, bude viac personalizovaná a bude dramatickejšia. A to povedie k, k, k demokratickejšej, transparentnejšej a k legitímnejšej ceste a systému, ktorý vyústi na federálnej úrovni. Ďakujem. E, ďakujeme spravodajcovi. Týmto uzatváram rozpravu pod týmto bodom a hlasovať sa bude zajtra o 12.00. Teraz prejdeme na ďalší bod dnešného večera. Je to e, správa Moniky Holmajer a sú to útoky na informačné systémy. Poprosím Moniku Holmajer, aby sa ujala slova 4 minúty.